Colleagues, welcome to this afternoon's session. We now come to item number nine. Vážení kolegovia, takže budeme teraz eh, hovoriť o bode 9, elektronické hlasovanie. Ide o návrh eh, nariadenia eh, o uzatvorení dohody medzi nami a Bieloruskom o uľahčovaní vydávania víz a spravodajca je Petra Zaustevičus. Chcete slovo? Nechcete? Tak môžeme už teraz e, postúpiť k elektronickému hlasovaniu. E, Otvorím hlasovanie. One vote Okay, no, one, one, one. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 57 ku 3. Ideme k bodu 10. Návrh stanoviska návrhu rozhodnutia rady o uzatvorení dohody medzi nami a Bieloruskom o readmisii osôb pobývajúcich bez povolenia. Opäť je spravodajca Petras. Chcete slovo teraz? To je veľké sklamanie. Teraz otvárame hlasovanie. Prosím, pokračujte. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 53 ku 10. Už e, sme prišli k bodu 11. Odporúčanie e, vysokému predstaviteľovi a rade podľa pravidla 118 o príprave zmluvy o nešírení a o voľbách jadrového odzbrojenia. So the rapporteur... Spravodajca je Sven Mixa. Chce Sven Mixa slovo? Nech sa páči. Thank you. Thank you. Ďakujem. Pán predseda, ja nie som taký skromný ako kolega Petra spojím pár slov. No, v tomto roku e, táto konferencia zaznamenáva 50. výročie vstupu do platnosti tej pôvodnej zmluvy o nešírení. A e, táto Mm, upravila široký rámec pre nešírenie jadrových zbraní a tiež uľahčenie využívania jadrovej energie pre civilné účely s cieľom minimalizovať eh, riziko eh, eh, šírenia a mm, vidíme, že mm, tohto ročná konferencia preto dúfame, že bude úspechom, nielen preto, že je to len jubileum tej eh, pôvodnej zmluvy, ale aj preto, že ak eh, nedospieme k dohode o prijatí eh, spoločného dokumentu, tak by to bolo druhé zlyhanie už po sebe od minulej konferencie, ktorá tiež nepriniesla dokument so zhodou a chcem sa poďakovať kolegom, ktorí boli veľmi aktívni pri príprave tohoto materiálu hm, formou značného počtu navrhovaných pozmeňujúcich návrhov a e, vďaka tomu sú tie pôvodné odporúčania ešte silnejšie Ja chcem sa poďakovať e, tieňovým spravdajcom, e, s ktorými sme mali konstruktívnu diskusiu a pripravili sme niekoľko navrhovaných pozmeňujúcich návrhov do desiatich kompromisných návrhov a dúfam, že podporíte prijatie týchto odporúčaní aj v AFETE, aj v plenárke. Ďakujem, Mix, ak Chce niekto iný slovo? Keď nie, tak môžeme teraz začať s hlasovaním. Pozmeňujúci návrh 45, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 49, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 50, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme. Preveríme pozmeňujúci návrh 50, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. 51 za, proti, držal sa zamietnutý. 52 za, proti, zdržal sa prijatý. 53 za, proti, zdržal sa Preveríme 53. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to zamietnuté. 54 za. Proti. Zdržal sa. Musíme preveriť. 54. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 55 za, proti. Zdržal sa zamietnutý. 56 za, proti. Zdržal sa. Preveríme 56. Otváram hlasovanie. Zatváram. je to prijaté. 57 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 58 za, proti, zdržal sa prijaté. 59 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa prijatý. 63 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 66 za, proti, zdržal sa. Preveríme 66, otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. 67 za, proti, zdržal sa Preveríme 67. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. 68 za, proti, zdržal sa, prijatý. 70 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 69 za, proti, zdržal sa prijatý. 71 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Preveríme, preveríme 71, otváram hlasovanie. Zatváram. Je to jasne zamietnuté. 72 za, proti zdržal sa prijatý. 73 vypadáva. 74. 71 nebol prijatý, tak ideme na 74. To je za, proti zdržal sa prijatý. 75 za, proti zdržal sa zametnutý. 76 za, proti zdržal sa zamietnutý. 77 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 78 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 79 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 80 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 81 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 82 za, proti, zdržal sa, prijatý. 83 za, proti, zdržal sa prijatý. 84 za, proti, zdržal sa. Preveríme 84, otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. 85 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 86 stiahnutý, 87 za, proti, zdržal sa. Preveríme, 87, otváram hlasovanie. Zatváram. Prijaté. 88 za, proti, zdržal sa zametnutý. 91 za, proti, zdržal sa. Preveríme, 91. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to zamietnuté. 89 za, proti zdržal sa prijatý. 90 za, proti zdržal sa zamietnutý. 92 za, proti zdržal sa zamietnutý. 93 za, proti zdržal sa zamietnutý. 94 za, proti zdržal sa zamietnutý. 95 za, proti zdržal sa zamietnutý, 96 za, proti zdržal sa zamietnutý, kompromis 4 za, proti zdržal sa uh, prijatý, si návrh 100 za, proti zdržal sa Preveríme, musíme preveriť 100, otváram hlasovanie. Zatváram. Zamietnutý. 101, pán Dožon, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 102 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozrite návrh 111 za, proti, zdržal sa, prijatý. 112 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 113 za, proti, zdržal sa, Určite je to zamietnutý, ale preveríme. Otvorím hlasovanie. 113, áno, dožo. Zatváram. Zamietnutý. 114 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 115 e, nebol prevzatý, 116 za, proti zdržal sa prijatý. 117 za, proti zdržal sa zamietnutý. Úvodné ustanovenia 6 za, proti zdržal sa prijatý, 7 za, proti zdržal sa. Preveríme sedmičku, otvorím hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. Úvodné ustanovenia 8 za, proti zdržal sa prijatý, 9 za, proti zdržal sa zamietnutý. 10 za, proti zdržal sa prijatý, 12 za, proti zdržal sa prijatý. Jedenáct vypadáva. Teraz ideme k úvodnému ustanoveniu 13, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 14 za, proti zdržal sa zamietnutý. 15 za, proti zdržal sa zamietnutý. 16 za, proti zdržal sa zamietnutý. 16 preveríme. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. 17 za. Proti zdržal sa. Preveríme. 17. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to jasne prijaté. Koprmi 6 za, proti zdržal sa prijatý. 20 za, proti zdržal sa Preveríme 20. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. 21 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 22 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 23. To prevzal Petras, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 24 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 25 za, proti, zdržal sa prijatý, 26 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 27 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 8 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 43 za, proti, zdržal sa prijatý. 34 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 35 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 36 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 37 Nie, o 37. Teraz ideme k 37 a je tu ústny na návrh, nech sa páči. My len chceme zmeniť e, slovo intentional na unintentional, teda text by e, znel, že kde e, riziko e, náhodného, e, chybného, nepovoleného alebo e, E, nezamýšľaného, nezamerného použitia jadrových e, zbraní. Dobre, takže tieto dva, dve písmená mm, zmenia význam. Ste všetci spokojní s týmto ústnym pozemným návrhom, takže 37 čas 1, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme, 37, prvá časť, kto je za, Zatváram. Je to zamietnuté. Časť 2, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý. Kto je za? 39 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 38 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 40 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, prijatý. 43, kto je za? Má Paet. Proti, zdržal sa, musíme to preveriť. Otváram hlasovanie. Would you like to vote? Okay, then we close. Dobre, dvaja chýbajú. Chcete opäť hlasovať? Nie, tak to zatvoríme. Je to veľká väčšina. 44, áno, dažo, kto je za, proti, zdržal sa. Preveríme, 44. Zatváram. tak je to tesne zametnuté. Citácia 1 za, proti, zdržal sa zametnutá, 2 za, proti, zdržal sa prijatý, 3 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz máme ústny pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržal sa prijatý. Citácia pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. Elektronické hlasovanie o návrhu správy v pozmenenom znení otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté 61 k Blažovám sa Mixerovi. Je to zjavne dobrá správa. Takže to bolo dnešné hlasovanie. Budeme pokračovať e, v zasadnutí o 5 minút, keď privítame Žoval Dlmeda.